Príslušné litovské orgány ma informovali o zvolení pani Lajma Andikriene, e, ktorá bola zvelená do Európskeho parlamentu, kde nahradí kolegu Landsbergisa. Vítam ju medzi nami a teda e, môže sa s plnými právami zúčastňovať na